Takže sme naplnili tento bod a budúce zasadnutie bude e, zajtra 9. od 10. do 13. a od 15. do 16. A e, program dňa už je zverejnený na k dispozícii na webovej stránke parlamentu a prerušujeme zasadnutie a želám vám príjemný odpočinok.